Welcome and be seated. Dobrý deň, takže vás vítam. Prosím, posádzajte sa. Vítam tu aj poslancov Európskeho parlamentu, aj národné delegácie, zástupcov národných parlamentov. Našej spoločnej schôdzi, eh, spoločnej eh, dozornej skupiny Rád by som vás tu srdečne privítal. Privítal predovšetkým pani Talviti, ktorá je spolupredsedničkou na dnešnej schôdzi. Zastupuje tu rotúce predsedníctvo EÚ, ktoré je teraz v rukách Fínska. Táto schôdza bude pod predsedníckou taktovkou nás dvoch. Je pre nás cťou a potešením vás tu môcť privítať na stretnutí tzv. Eh, JPS, spoločnej dozornej skupiny pre Europol, to je Európska agentúra pre spoluprácu v otázkach bezpečnosti. Sme radi, že je tu nezastúpený 64, prepačte, 60, je tu 64 64 um, poslancov, ktorí zastupujú 36 eh, eh, komôr eh, z 26 členských štátov a naša agenda v oblasti bezpečnosti bude našou prioritou. Zaznamenali sme veľký pokrok v rámci posledných rokov, keď vstúpila do platnosti zmluva Lisabonská zmluva, v ktorej sa posilnila policajná spolupráca, policajné zložky a ďalšie agentúry presadzovania práva spolupracujú a bojujú spoločne proti e, trestnej činnosti alebo závažnej trestnej činnosti, ktorá je teda zahraničného charakteru v dvoch a viacej členských štátoch. A skupina EPS bola vytvorená, aby e, dohliadala z politického pohľadu na činnosť Europolu. Sme veľmi radi, že je tu úzká spolupráca s delegáciami národných parlamentov aj s Európskym parlamentom. Zaručuje sa tak riadny dohľad nad aktivitami Europolu. Bohužiaľ máme veľmi nabitý program, takže vás chce upozorniť, že dnes a zajtra by sme mali dbať na čas. Dnes máme po obede teraz chôdzu, zajtra máme ďalšiu. Máme tam tri rôzne časti. Začneme teraz s tou prvou. A potom po tej tretej časti príde prestávka na kávu, pardon, po prvej príde prestávka na kávu, potom príde druhá časť a potom tretia časť v podobe záverečného panelu s profesorom Pellegrinim a so zástupcami úradu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. No ale teraz vám chcem povedať, že rozhodne bude dosť času na diskusiu, tak ako vždy tomu býva na medziparlamentných schôdzach na pôde nášho Európskeho parlamentu a slovo budú dostávať poslanci Európskeho parlamentu, striedajúc sa s poslancami národných parlamentov. No ale prosím, vždy majte mm, berte ohľad na čas, sledujte hodinky, tak aby sme to stíhali, aby sa nám to všetko podarilo zvládnuť. Dnes, ako som povedal, príde prvých pár kôl diskusie, príde prezentácia pána Vivarovského, aj profesora Pellegrino. Pán Vivarovský je tu za úrad dozorného e, úradníka pre ochranu údajov v EÚ, ale máme taktiež e, výkonnú riaditeľku Europolu, ktorá tu s nami sedí, pani De Bole. A taktiež je tu pán Lint, ktorý eh, je predsedom eh, riadiacej rady Europolu. Dnes večer taktiež príde prejav z pera komisára v otázkach bezpečnosti, pána komisára Juliana Kinga, ktorý už bude ukončovať svoj mandát, končí jeho 5 rokov v úrade komisára. Európsky parlament a úrad komisára budú dnes po obede a večer hostovať tieto stretnutia a dnes večer bude mať príležitosť sa porozprávať, osláviť. Mali by sme upozorniť delegácie na pozmenujúce návrhy týkajúce sa účasti Dánska na práci skupiny EPS. Predsednícke trio a dánsky kolegovia navrhujú schváliť tieto pozmeňujúce návrhy. Taktiež sa dnes e, poriada prípravná schôdza po špecifickej žiadosti túto schôdzu a nemecká delegácia bola prizvaná do jedného bodu na programe. Je to totiž predsedníctvo, ktoré príde po súčasnom triu. Minulý semester bolo Rumunsko, teraz je Fínsko a budúci pol rok príde chorvátske predsedníctvo. Kolegyňa pani Talvejty vám poreferuje o tejto schôdzi. Takže teraz by som odozal slovo mojej spolupredsedničke, pani Mary Aline Talvitie, ktorá vedie delegáciu z Fínskeho parlamentu v rámci Fínskeho predsedníctva do skupiny PSG. Ďakujem, pán spolupredseda, pán López Aguilar, ďakujem za vaše slova. Chcela by som povedať pár slov po fínsky na úvod. Hyvät kansallisten parlamenttien ja Vážení zastupcovia národných parlamentov, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, vážení hostia, Rada by som vás tu všetkých srdečne privítala na tomto piatom stretnutí spoločnej skupiny pre parlamentný dohľad nad e, Europolom. Fínsky parlament Euduskunda a Európsky parlament usporiadali toto stretnutie. Dúfam, že sa vám dobre cestovalo až sem do Bruselu ten deň, keď bol Europol založený, tak bol založený preto, lebo členské štáty EÚ potrebovali spolu bojovať proti cezhraničnej kriminalite. Nariadenie o Europole v súčasnej podobe vstúpil do platnosti v roku 2016. Cieľom Europolu je podporovať a zefektívňovať prácu policajných zložiek a iných e, zložiek presadzovania práva v členských štátoch, boji proti terorizmu a iným typom závažnej kriminality, aby sa lepšie vyšetrovala táto kriminalita. A taktiež Europol má za úlohu školiť policajné zložky, Súčasná legislatíva má za cieľ zlepšiť systém výmeny informácií medzi členskými štátmi a Europolom a zároveň sa musí zobrať do úvahy aj aspekt ochrany údajov. Parlamentný dohľad nad fungovaním Europolu a možnosti obdržať informácie v rámci parlamentov. Toto považujeme za veľmi dôležité a z tohto dôvodu sa koná táto schôdza medzi nami, všetkými poslancami a zajtra sa stretneme zas. Vážení kolegovia, sila Európy je v jej spoločných hodnotách a v jej jednote. Členský štát jeden sám o sebe nemôže bojovať proti medzinárodnej kriminalite a terorizmu. Toto môžeme robiť len všetci spoločne. Europol členským štátom poskytuje našu expertízu, naše znalosti a naše kapacity na boj proti páchateľom trestnej činnosti. Členský štát osamotený nemôže mať dispozícii toľké zdroje. A taktiež je dôležité pre nás, zaručiť, že Europol bude mať dispozícii dostatok zdrojov, aby mohol vykonávať všetky svoje činnosti. Súčasná forma spolupráce v rámci boja proti závažnej kriminalite je veľmi dôležitá pre nás všetkých, nezávisle od toho, z ktorého sme členského štátu. Ja vám prajem dobrú schôdzu, konštruktívny dialog ohľadom nášho spoločného programu o fungovaní Europolu. A teraz už budem hovoriť po anglicky. naše stretnutie predsedníctiev, tria predsedníctiev um, ohľadom témy je PSG bola som požiadaná, aby som poskytovala, poskytala, poskytla príslušné informácie. Schôdza sa dohrala dnes ráno. Zaberali sme sa tému eh, agendy, schôdzi, schôdze JPSG, taktiež eh, aké sú výsledky eh, diskusí ohľadom účasti Dánska. Taktiež tam bola otázka vymenovania hm, členov eh, je taktiež štatút eh, pozorovateľa pri práci EPSG. Ďalej tam boli mm, písomné príspevky do diskusie, písomné otázky. Taktiež sme si vymenili názory s predsedom delegácie Bundestagu, vzhľadom na to, že oni sú súčasťou e, nasledujúceho tria predsedníctiev. Rokovací poriadok je PSG. Obsahuje tú možnosť, že členovia alebo poslanci môžu zasielať Europolu písomné pripomienky alebo otázky. Spolupredsedovia obdržali od našej poslednej schôdze otázky od jedného poslanca a odpoveď bol naplánovaná v priebehu nasledujúcich šiestich týždňov. Odpoveď od Europolu bola obdržaná v piatok. Okrem toho, od našej poslednej schôdze boli položené ďalšie schôdze, pardon, ďalšie otázky, tie boli taktiež zodpovedané Europolom a boli zaslané delegáciám tieto odpovede. Schválenie agendy 5. schôdze skupiny EPSG. Poslanci, ste všetci obdržali návrh programu, ktorý bol schválený triom predsedníctiev. Chce sa niekto vyjadriť? Nie. Pokiaľ nikto nenamieta, tak program je schválený. Začiatok plenárnej schôdze. Kolegovia, prejdime teraz k plenárnej časti nášho 5. stretnutia je PSG. Prejdime k prvému bodu programu. informácie ohľadom aktivít Europolu od marca do septembra tohto roka a taktiež dok- návrh e, dokumentu ohľadom viacročného plánovania Europolu pre roky 2020 až 2022. Predtým, než začneme schôdzovať, tak by som vás rada informovala ohľadom praktických aspektov. Tlmočenie je dostupné vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ, okrem galšiny. Prosím, riate sa pokynmi, ktoré máte pred sebou na stoloch tam taktiež sú pokyny ohľadom toho, ako sa pripojiť eh, k sieti Wi-Fi. Táto konferencia je prenášaná živo na webovej stránke Európskeho parlamentu. A teraz vám želám už produktívnu schôdzu. Ďakujeme pani Talvitie, ktorá je spolupredsedničkou na tejto dnešnej schôdzi. Teraz prejdeme k vecným bodom nášho nabitého programu. Skutočne budeme mať veľa práce. Začneme prezentáciou od našej kľúčovej rečničky, pani Katrin de Bolle, ktorá je výkonnou rediteľkou Europolu, predstaví vám aktivity Europolu medzi marcom 2019 až do roku 20, do septembra 2019 taktiež uvedie hlavné výzvy, ktoré nás čakajú, taktiež e, vzhľadom na rozpočet. Máme tu článok 51 nariadenia o Europole. A v zmysle tohto článku bude predstavený e, rozpočet na roku 2020 až 2022. Toto Taktiež to boli žiadosti o strany Európskeho parlamentu ohľadom zvýšenia miery výmeny informácií, tak aby Europol sa stal skutočným úzlom vzhľadom na európske informácie, takže príde alebo pardon, v Bukurešti v februári tohto roka sme diskutovali o technickom dokumente, ktorý sa týka tejto témy. To bola teda prvá výmena názorov a tí, ktorí chodíte pravidelne na naše medziparlamentné konferencie, iste viete, že tu budú kola od, otázok a odpovedí. A v každom kole dostanú slovo dvaja poslanci Národného parlamentu a na každých teda dvoch dostane slovo jeden poslanec Európskeho parlamentu, aby ste mohli sa prihlási do diskusie, tak prosím, na pódium nám zašlite písomné formuláre, ktoré máte alebo ktoré dostanete. Môžete tam vyplniť vaše meno, váš eh, názov vášho úradu a potom vám bude pridelený rečnícky čas. Týmto spôsobom, ako som práve popísal, vždy dvaja poslanci Euró- Národného parlamentu a jeden poslanec Európskeho parlamentu v každom kole. Máme teda tri rôzne časti našej pobednej schôdze a preto si myslím, že by sme mali byť racionálni, keď budeme využívať náš retnícky čas, takže by sme sa mali všetci obmedziť maximálne na dve minúty vo svojej otázke, tak aby hostia alebo príslušný host na pódiu, ktorý sa bude vyjadrovať týmto otázkam, aby dostal alebo dostala príležitosť zareagovať, vyjadriť sa, aby sa zaručilo, že bude čo najviac možných príspevkov. Takže prosím, takto budeme postupovať. Takže môžeme začať. Vypočujeme si prezentáciu pani De Bole, ktorá je výkonnou rediteľkou Europolu. Vítam vás tu. Vítam vás opäť v Európskom parlamente na takomto na to medziparlamentnej schôdzi. Sú tu poslanci Európskeho parlamentu a Európskeho parlamentu. Máte slovo na 15 minút. Thank you, Mr. Chair. Distinguished members of the European Parliament, Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Vítam aj parla- eh, národných poslancov, pán eh, Aguilar, pani Talvity Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali a je to e, pre mňa veľká čest, že som tu medzi vami na skupine JPSG. Chcem vám povedať niečo o najnovšom e, stave prác v Europole. E, máme viacročný programovací dokument pre obdobie do roku 2022. Dostali sme aj písomné otázky a pripomienky a takisto E, chcem poskytnúť e, aktuálne operatívne informácie e, o tom, čo sa udialo od posledného stretnutia JPSG v Bukurešti. Pokiaľ ide o viacročný programový dokument na roky 20 až 22, naposledy som vám poskytla prehľad. Ehm, podporil, podporili to aj členovia E, e, riadiaceho výboru e, Europolu. Táto stratégia je základom nášho ďalšieho plánovania. Chcem vás informovať o hlavnom strategickom obsahu tohto dokumentu a chcem vám niečo povedať o implementácii stratégie Europolu. Máme tu následovné priority. Poprvé, Europol bude plne využívať svoje informácie, ktoré dostáva od e, mnohých partnerov svojej rozsiahlej siete. My chceme byť e, informačným uzlom pre e, informácie trestnoprávneho charakteru a musíme teraz už nielen zbierať údaje, ale aj ich prepájať. Ďalšia vec, musíme byť aktívni, flexibilní, agilní a musíme poskytovať skutočnú operatívnu podporu európskym členským štátom a preto sa budeme mm, sústreďovať na prioritné prípady, prioritné vyšetrovania ehm, mm, s dôležitými cieľmi. Budeme sa venovať najsofistikovanejším a najnebezpečnejším kriminálnym prípadom a budeme tieto vyšetrovania podporovať s multidisciplinárnymi týmami. Europol sa musí stať platformou pre policajné riešenia pre celú Európu. A ďalšia vec, musíme byť takisto lídrom v oblasti info, e, výskumu a spracovávania informácií inovačným spôsobom. Implementácia stratégie na roky e, 20, 20 plus e, sa má e, sústrediť na prioritné e, bezpečnostné záležitosti. Musíme sa venovať jadru policajnej práce. My sme upravili určité policajné aspekty, tak aby sme vytvorili synergie a aby sme zacielili zdroje na prioritné oblasti. Vytvorili sme pracovnú skupinu pre analýzu ďalšiu task force, ktorá je zodpovedná za vytvorenie nového finančného a ekonomického kriminalistického centra a potom máme e, ďalšie zacielenie e, Information Management Program Board. Budeme sa snažiť posilniť e, takisto analytické kapacity členských štátov. O pár dní e, spustíme online analytickú platformu. Dostali sme veľmi entuziastickú správu. Dostali sme odpovede od 800 analistov z rôznych členských štátov EÚ, ktorí sú teraz už pripravení pripojiť sa na túto platformu. Chcú si s nami vymieňať informácie, expertízu a poznatky a nástroje. E, táto e, task force pre ekonomickú a finančnú kriminalitu bude toto e, pripravovať, vytvorí toto centrum, nastaví požiadavky a cieľom je podporovať členské štáty lepšie v boji proti finančnej a e, ekonomickej kriminalite v rámci korupcii. E, informačná riadiaca rada nadefinuje spoločnú víziu a rozsah e, riadenia informácií na úrovni Europolu. Budeme sa sústrediť na mapovanie informačnej krajiny na úrovni EÚ z perspektívy presadzovania trestného práva a vytvoríme inovačnú stratégiu ktorá umožní, aby informácie boli integrálnou súčasťou našej budúcej práce. Toto sú nové časti našej práce, e, ktoré, e, sa, ktoré patria do nášho dokumentu o strategii na roky 20, 20 plus. A okrem toho tu máme e, tri centra ktoré budú do toho zapojené, takisto aj e, protiteroristické centrum a centrum Europolu pre e, závažnú trestnú činnosť. Chceme týmto bojovať proti e, obchodovaniu s drogami, chceme odstraňovať teroristický obsah z internetu a chceme chrániť deti pred sexuálnym zneužívaním. Toto je stratégia na roky, po roku 2020. Je to ambiciózny plán, Avšak investícia do Europolu to je priama investícia takisto v prospech členských štátov a ich policajných zložiek. No a tým sa dostávam k ďalšej téme. Primerané ľudské a finančné zdroje pre našu agentúru. My potrebujeme dostatočné zdroje, aby sme mohli vytvoriť pridanú hodnotu a aby sme mohli poskytovať lepšie služby. Europol potrebuje trvalo udržateľný rozpočet vrátanie dostatočného množstva peňazí na dlhodobé investície, e, ktoré sa budú vyvíjať okrem každodenných operácií. Nejde tu o, e, o samotný Europol. My iba reflektujeme to, že tu existuje dopyt, že máme väčšiu komunitu používateľov, že máme širší, väčší mandát, že existujú závažné um, vnútorné aj vonkajšie bezpečnostné hrozby a takisto mení sa technologické prostredie, v ktorom pracujeme. Ďakujem skupine JPSG za podporu počas rokovaní o e, rozpočte na rok 2020 a takisto ďakujeme za to, že nás podporujete v rokovaniach o VFR na roky 2021 až 2027. Vítam stanovisko výboru LIBE na nový rozpočet, pretože tam podporujete žiada- požiadavky správnej rady Europolu. Teda 173 miliónov eur a 66 nových zamestnancov. To sú naše požiadavky a ja dúfam, že e, Európsky parlament, ale aj členské štáty podporia túto pozíciu. Zatiaľ ešte nevieme, ako bude vyzerať e, konečný rozpočet, ale už to, že nás podporujete, ukazuje, že máme určitú spoločnú víziu a že e, Europol musí túto víziu poskytovať členským štátom. Viacročný finančný rámec nadefinuje strop pre naše výdavky v rokoch 2021 až 2027. Súčasný návrh e, predpokladá škrty, zásadné škrty v rozpočte Europolu. V súčasnosti sa odhaduje, že v roku 2021 Europol príde o 10 svojho rozpočtu v porovnaní e, so e, tohtoročným rozpočtom. Blížime sa do konečnej záverečnej fázy rokovaní o VFR a dohoda by mala byť schválená do konca roka. Ja veľmi dúfam, že národné vlády si uvedomia, aké dôležité je aby Europol mal realistický rozpočet, ktorý zodpovedá politickým očakávaniam. Chcem odpovedať takisto na písomné otázky k e, programovaciemu dokumentu Europolu. Dostali sme otázky od cyperskej delegácie. Europol má e, na Cypre dvoch až troch guest officerov v súčasnosti. Europol podporuje Cyperské policajné zložky v rámci operatívneho plánu sekundárne bezpečnostné kontroly. Títo guest officery z Europolu e, majú kanceláriu e, v migračnej difízii, e, majú možnosť sa pohybovať po území Cyperskej republiky tak, ako vyžadujú národné príslušné orgány. Spolupráca medzi týmito zástupcami Europolu a všetkými cyperskými orgánmi bola efektívna. Existuje zdravá výmena informácií medzi cyperskými orgánmi a Europolom. Pokiaľ ide o kryptokarenciu a dekrypciu, je to strategická priorita. Vďaka Európskej komisii sme vytvorili dekrypčnú platformu v spolupráci s Európskym e, jednotným výskumným centrom. Chceme sa venovať krypto eh, menám v rámci našich zdrojov, v limitoch našich zdrojov. Je to ale priorita pre všetky policajné komunity v členských štátoch EÚ. Pokiaľ ide o naše operatívne aktivity, eh, aktuálne informácie o kybernetickej trestnej činnosti, o štruktúre organizovaných skupín, E, detská pornografia a pranie špinavých e, peňazí. Takže pokiaľ ide o kybernetickú trestnú činnosť, ransomware napríklad je teraz najväčšou e, hrozbou, pokiaľ ide o kybernetické útoky. Tento rok sme videli, že ransomware má rôzne rodiny, ktoré sa rôznym spôsobom vyvíjajú, zacielujú sa na občanov, ale aj na podniky a žiadajú až milióny eur výkupného. Operácia, ktorú v súčasnosti podporujeme, sa týka um, ransomwareu z rodiny Goga, ktorý napadá uh, priemyselné podniky v rôznych štátoch. My sme vytvorili uh, tím, spoločný tím s kybernetickým cen, uh, kriminalistickým centrom, aby sme bojovali proti tejto rodine softverov. Potom tu máme tzv. dark web. E, kybernetické kriminalistické centrum kontroluje a riadi koordinovanú činnosť expertov, ktorí pracujú na Dark VP. Mali sme zoznam 273 cieľov a Europol pracoval na 106 cieľoch počas akčných dní Action Patrol Days. A, a tieto e, ciele obsahovali väčšinou e, zbranie, drogy a podobné veci. Ehm, no a tieto organizované kriminálne skupiny v tejto oblasti sú väčšinou polikriminálne, organizujú sa v rôznych oblastiach, majú aj podnikateľskú kriminálnu činnosť. Tieto skupiny sú veľmi flexibilné, rýchlo sa menia e, v závislosti od toho, aké nové možnosti sa v tomto prostredí objavujú. Používanie fyzického násilia takisto zásadným spôsobom e, sa zvyšuje najmä v súvislosti s obchodovaním e, s drogami, ale takisto aj s mm, organizovanou trestnou činnosťou, ktorá e, súvisí s nehnuteľnosťami. E, tieto organizované skupiny sa infiltrujú do organizácií verejného aj súkromného sektora. Používajú úplatky, využívajú zastrašovanie, konflikty záujmov, spájajú sa s rôznymi osobami a 65 týchto ľudí sú občania Európskej únie. Štruktúra týchto kriminalistických skupín je veľmi rozmanitá. E, väčšinou sú to hierarchicky organizované skupiny a veľké množstvo trestných činnosť, trestných činov sa realizuje cez spoluprácu v priebehu rôznych reťazcov nelegálneho obchodovania. A takýmto spôsobom sa e, nakupujú veľké množstva nelegálnych tovarov spoločne. Napríklad sme mali operáciu Icebreaker, e, spoločné dvojročné vyšetrovanie, ktoré e, zapojilo do práce Litvu, Poľsku, Španielsko a Spojené kráľovstvo s podporou Europolu a Eurojustu. Zistili sme, že profit tejto kriminálnej organizácie za posledné dva roky bol 603 miliónov eur kriminálne skupiny e, tam boli rôzne zapojené, e, mali viac ako 50 členov, e, obchodovali s drogami, ale aj, takisto aj vraždili, pašovali zbranie, prali špinavé peniaze. peniaze. Je, bola to teda veľmi rozsiahla kriminálna sieť e, s 53 aktívnymi členmi. Operácia sa zrealizovala v máji roku 2019. E, bolo zatknutých 22 podozrivých osôb, urobili sme 40 domových prehliadok a policia e, zaistila veľké objemy peňazí. Táto skupina e, pašovala tony kokainu z Južnej Ameriky do Rumúnska. Napríklad jedna zásielka obsahovala 2,4 tony kokainu a táto zacielka bola zaistená a boli, uh, boli obvinené osoby. Pranie špinavých peňazí. Hotovosť uh, je ešte stále veľkou hrozbou v oblasti prania špinavých peňazí. Uh, očisťovanie ziskov z kriminálnej činnosti, toto je bežná služba v tejto oblasti. Zneužívajú sa na to rôzne platobné metódy, takisto bitcoiny tie sa stále viac používajú na pranie špinavých peňazí. No a posledná časť sa týka detskej pornografie na internete. Toto je naďalej veľmi veľká hrozba. Počet e, informácií, ktoré Europol dostáva o takýchto trestných činov od národných centier, a, ale takisto aj z OSN, e, za rok 2019 to bolo 272 tisíc. A tento rok očakávame ešte zdvojnásobenie, e, teda dvakrát viac, než sme dostali minulý rok. Tento rok e, zasadala šiesta e, Task Force pre identifikáciu obetí, kde sa schádzajú špecialisti z rôznych agentúr na túto oblasť. My sme spracovali 800 údajov, ktoré sme dostali o možných zneužitých deťoch a boli sme schopní identifikovať 18 páchateľov. No a potom e, chcem ešte zdôrazniť, že závažný organizovaný trestný čin je obrovskou hrozbou naďalej pre Európsku úniu a pre našich občanov. Násilie stále narastá, pretože kriminálne skupiny medzi sebou bojujú. Napríklad v Dánsku a Švédsku došlo k vraždám gengov nedávno a v e, Amsterdame zavraždili trestného právnika pred e, pár dňami. No a v posledných týždňoch takisto sme svedkami toho, že e, zvýšený počet migrantov opäť prichádza na hranice EÚ a to väčšinou vedie k zvýšeniu alebo k zintenzívneniu pašovania migrantov a na to nadvezuje samozrejme aj e, falšovanie dokumentov. No a ďalšia znepokojivá vec, využívanie sociálnych médií teroristami, ale aj organizovanými kriminálnymi skupinami, pretože tie veľmi dobre rozumejú sociálnym médiom, médiám. Teroristi ich vedia veľmi dobre využívať a takisto e, sme svedkami toho, že sa stále viac používa za týmito účelmi Darknet. Ďakujem za to, že som vám mohla poskytnúť tento krátky a stručný prehľad. Uh, Ďakujeme pekne. Budeme teraz pokračovať diskusiou, tak ako som povedal predtým. Opäť pripomínam, že tu máme e, také kartičky s konkrétnymi farbami pre jednotlivé časti nášho zasadnutia, takže prosím, tí, ktorí sa chcete prihlásiť do diskusie, zašlite tieto vyplnené kartičky k nám na pódium, aby sme vedeli, kto všetko sa chce prihlásiť do diskusie, kto chce vystúpiť. Dobre. Vopred sme dostali aj písomné príspevky zo strany dvoch delegácií. Ide teda o našu tému, pokiaľ je tento bod programu. Začnem teraz tým, že dám slovo, pokiaľ ide o tieto písomné príspevky, dvom konkrétnym národným delegátom funkciám. Najskôr to bude teda eh, nemecký parlament a potom cyperský parlament. Takže najskôr nemecký Bundestag, zastupuje ho pani Suzanne Miták, ktorá je vedúcou delegácie Bundestagu, takže máte eh, zo pár minút, ak teda by ste mohli sa ujať slova, nech sa páči, máte tu možnosť. Ste tu s nami? Áno, výborne, nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem za slovo. Ďakujem za tú komplexnú prezentáciu pani de Bole. My si robíme starosti ohľadom rozpočtu, pretože mnohé úlohy, na ktorých sme sa dohodli a ktoré sú absolútne potrebné v európskom priestore, potrebujeme podložiť aj finančnými prostriedkami. No a rozpočet eh, na rok 2020 už je podfinancovanie o 30 miliónov a je to v podstate asi 50 pod e, skutočnou potrebou. No a Európska e, komisia taktiež žiada o odbúranie pracovných pozícií na Europole. No a to vystáva otázka a všetci by sme sa mali nad tým zamyslieť, či by sme nemohli niečo robiť, aby sme zabezpečili, zaistili tento rozpočet, pretože Europol úlohy, svoje úlohy, ktoré prislúchajú, nemôže plniť so súčasným rozpočtom. Takže to bolo e, teraz popísané, aké všetky možné úlohy máte. No a ako e, splniť tieto úlohy, toto je skutočne ohrozené, pokiaľ nebude váš rozpočet e, vyšší. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Navrhujem, aby sme si teraz vypočuli pána Dimitrisa Demetria, ktorý je tu za cyperskú delegáciu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán spolupredsedajúci, pani spolupredsedajúca, pani generálna riaditeľka, ja ako člen cyperskej delegácie chcem veľmi pekne poďakovať za tie pripomienky, ktoré máme k tej písomnej pripomienke, ktorú sme my zaslali. Chcel by som tiež zdôrazniť, že pokiaľ ide o tých guest officerov, to je naozaj veľmi úspešný projekt. Minulý týždeň v piatok sme mali príležitosť e, stretnúť sa s týmto cyperským tímom a na vlastné oči vidieť, e, akú skvelú prácu odvádzajú. Avšak napriek tomu by som rád teraz e, vzniesol takú veľmi nalihavú správu a síce preto, lebo Cyprus je členským štátom EÚ, ale taktiež je krajinou, ktorá za posledné tri roky e, príjma najvyššie počty utečencov. Toto nie je žiadna náhoda. Je to tak preto, pretože okupované územie nemáme pod kontrolou. A tiež je to tak kvôli strategickým e, rozhodnutiam Turecka. Pani De Bol o tom hovorila, že migrantov e, v podstate na ľudia na palubu lietadiel, ktorí potom posielajú do tej okupovanej časti, do Nikózie a potom cez zónu OSN prechádzajú títo migranti do tých e, slobodných e, území, teda na územie Cyperskej republiky, kde potom žiadajú o azyl. Toto je naozaj veľký problém. A radi by sme vedeli, či vám toto spôsobuje nejaké starosti. Radi by sme vedeli, či možno pomocou tých guest officerov, ktorých máte na Cypre, budete môcť s týmto niečo urobiť. Rad by som ešte raz zdôraznil, že práca, ktorú guest officery na Cypre odvádzajú, je naozaj veľmi dôležitá a mňa by zaujímalo, či Europol plánuje k tomu prispieť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Demetriu. Nože teraz navrhujem, aby sme najskôr dali príležitosť všetkým tým eh, poslancom a členom eh, naš, alebo účastníkom dnešného zasadnutia, eh, aby sa vyjadrili. Teda všetci tí, ktorí sa prihlásili do diskusie, dostanú zo pár minút, to znamená dve minúty maximálne, jednak členovia národných delegácií a potom poslanci Európskeho parlamentu. Potom budeme mať prvé kolo odpovedí zo strany pani De Bolle. Najskôr pán Kelecis z gréckej, z gréckého zastúpenia. Nech sa páči. Pán Kelecis, ste tu s nami? Yes. Kalispera sa skýrie. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, príjemné popoludne, pán spolupredsedajúci, pani spolupredsedajúca. Ja som členom alebo poslancom greckého parlamentu a zastupujem región Evros som teda zástupcom tohto regiónu v greckom parlamente. Evros je regiónom, ktorý má eh, námornú aj pozemnú hranicu s Tureckom. Pani de Bol nedávno navštívila, to bolo túto jar, región Evros. Ona vlastne oči videla, aké problémy tam máme s migračnými tokmi z Turecka. Treba povedať, že za posledných pár dní sa ten problém výrazne zhoršil a máme tu čoraz viac ľudí, ktorí prichádzajú na naše územie. Keď pani Debol navštívila naše územie, hovorili sme o vymenúvaní guest officerov do regiónu Evros. Mňa by zaujímalo, do akej miery sa dosiahol nejaký pokrok v tejto veci. Plánuje Europol vyslať takýchto hostujúcich úradníkov do regiónu Evros? Taktiež by ma zaujímalo, či tu máme nejaký pokrok, e, ktorý by sa dosiahol, e, pokiaľ ide o dohodu medzi Europolom a Tureckom, o spoluprácu, spolupráci pardon, medzi Europolom a Tureckom, pokiaľ ide o poskytovanie informácií súvisiacich s migráciou a trestnou činnosťou, ktorou sa Európou zaoberá. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Kelecis. Teraz pani Trongskvist zo švedskej delegácie, nech sa páči. Takže ďakujem. Ja by som chcela srdečne poďakovať Europolu a jeho zamestnancom. Úzko ste spolupracovali s príslušnými orgánmi vo Švedsku a ide aj o to, že je dobré, že poslanci parlament, všetko parlamentu mali príležitosť naštíviť Europol. Myslím si, že aj ďalšie delegácie by ho mali navštíviť, pretože lepšie tak pochopíte ich prácu a môžete lepšie si uvedomiť, ako môže vyzerať užšia spolupráca medzi národnými orgánmi a Europolom. Ja by som hovorila o tomto dokumente pre roku 2020-2022 ohľadom úloh a ďalších postupov. Už ste tu predniesli svoje vysvetlenie. No a je treba to prepojiť aj s prioritami stratégie Europolu pro 2020+, čo sa týka koordinácie a zohľadnenia stanovených priorít, tak je tam dôležité, aby sa, sme sa dohodli na e, cieľoch, aby boli tieto ciele stanovené aj v tej stratégii 2020+, aby tam boli menované. Je taktiež dôležité si uvedomiť, ako bude Europol vôbec schopný vykonávať svoje úlohy. Myslím si, že Europol musí e, spolupracovať s JPSG. Myslím si, že by to bolo dôležité vo viacerých oblastiach. Otázka je, ako sa bude môcť Európa ďalej vyvíjať. Je treba sa zamyslieť nad tým, či sa táto spolupráca môže zintenzívniť, tak aby Europol mohol tam byť aktívnejší. A taktiež tu ide otázku, ako budeme reagovať na výzvy budúcnosti. Myslím si, že pre nás je dôležité toto, ale aj pre švédsku delegáciu. Teraz bude zastupovať pán lechos, e, poslanec Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani rediteľka de Bole za vašu prezentáciu a za záujem, ktorý nás, nám prejavujete v rámci spolupráce s Európskym parlamentom, nakoľko ste skutočne e, odhodlaná podporovať náš plodný vzťah ako viete, Európsky parlament preukázal svoj záujem, e, čo sa týka posilnenia Europolu a posilnenia vašich aktivít. A toto sa jasne odzrkadlilo v stanovisku, ktoré Európsky parlament schválil ohľadom financovania Europolu. O tom ste hovorili aj vy. Všetci vieme, že dopyt voči Europolu bude na, bude narastať, nebude sa znižovať a tento dopyt po aktivitách a po účinnosti práce Europolu, toto je v súlade so záujmami občanov. Takže preto je dôležité a je ťažké e, sledovať, nakoľko sa škrtá rozpočet. Toto vnímame ako veľmi negatívne a myslím si, že by bolo dobré využiť túto schôdzu skupiny, kde sú prítomní aj zastupcov národných parlamentov, tak, aby sme mohli vyslať posolstvo voči jednotlivým európskym vládam. Pani de Bole, by som chcel ísť ešte o krok ďalej. Mohli by ste nám, prosím, popísať ten najhorší rozpočtový scenár, ako by vyzeral dopad na štruktúru a aktivity Europolu, a ktoré by boli oblasti, ktoré by boli najviac dotknuté nedostatkom zdrojov. Ďakujem. Gracias, señor Sarsalejos. Now, Madame de Bol, if you don't mind... Ďakujeme pekne, pán Sarsalejos. A teraz pani de Bolle, Máme tu dosť dlhý zoznam rečníkov. Takže ak by vám to neprekážalo, ja by som navrhovala, aby ste si urobili poznámky a potom by sme vám na záver dali slovo. Samozrejme, Treba brať do úvahy, že na túto prvú časť nášho zasadnutia e, máme vyhradený čas do 15.30. Pretože účastníkov toho ďalšieho panelu už máme tu medzi nami. Takže teraz pokračujeme v zozname rečníkov v poradí, ako nám došli ich prihlášky do diskusie. Máme tu dvoch e, delegátov e, z tých národných delegácií a ďalších pozvancov Európskeho parlamentu. Takže Pani Conway z Írska, nech sa páči. A nie. To je spomedzi poslancov Európskeho parlamentu. Pán Okalajen z Írska. Dúfam, že som to vyslovil správne. I'm so sorry. I beg your excuses and understanding. Ospravedlňujem sa, dúfam, že to pochopíte. Mike, Mikrofón, to je dôležité pre tlmočníkov, prosím, nech sa páči. Áno, ospravedlňujem sa. Pani výkonná riaditeľka, ja som si nevšimol vo vašej správe žiadny odkaz na Brexit. Či už eh, by išlo o tú prácu Europolu, ani pokiaľ ide o to obdobie eh, medzi marcom a septembrom, ani pokiaľ ide o program eh, roku 2020 až 2022. Zostáva nám niečo viac ako 5 týždňov od možného odchodu Británie z Európskej únie. Takže mohli by ste prosím e, e, informovať JPSG o prípravách Europolu na ten nový vzťah, ktorý vznikne po odchode Británie. Uh, pokiaľ ide o políciu v Írskej republike, oni aj naďalej budú určite pokračovať ďalej e, vo svojej činnosti, pokiaľ ide o spoluprácu s Europolom, aj pokiaľ ide o spoluprácu s pohraničnou e, službou v Severnom Írsku. Pokiaľ ide alebo teda ak by sa stalo, že by e, táto policajná zložka už nebola súčasťou e, rodiny Europolu alebo EÚ. Takže prosím, mohli by ste nám povedať, aké kroky ste podnikli, aby ste sa venovali týmto naozaj veľmi dôležitým otázkam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Slovo má teraz pán Lanet z Estonska. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. austatud proua de Pool Áno, ďakujem pekne. Najskôr, pani De Bole, vám chcem poďakovať za váš skvelý prejav. Hovorili ste o tom, ako dôležitý je Europol, pokiaľ ide o získavanie informácií. Hovorili ste o tom, prechode od získavania údajov na e, získavanie informácií. Plne s vami súhlasím na základe svojich 20-ročných skúseností s policajnou prácou. Informácie sú naozaj kľúčové, najmä keď hovoríme o vyšetrovaní závažnej trestnej činnosti. Na nešťastie vieme, že stále existujú členské štáty, ktoré dostatočne neinvestujú do získavania informácií a do ich posúvania do databáz Europolu. toto samozrejme závisí od toho, čo členský štát robí alebo nerobí, ale e, veľa v tejto veci závisí aj od Europolu. Takže čo podľa vás by mohol Europol urobiť, aby prinútil, tak povediať, členské štáty aktívnejšie prispievať informáciami e, do databáz Europolu. Ďakujem pekne. Teraz pán Vidalov. Uh, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj pani Debole za túto podrobnú informatívnu prezentáciu. Mám takú stručnú otázku. Hovorila som o spolupráci Europolu a tretich e, krajín. Mohli by ste prosím povedať, aké sú tie hlavné výzvy, ale aj možnosti v tejto oblasti a najmä pokiaľ ide o partnerstvo so Západným Balkánom, toto je to, čo ma zaujíma predovšetkým, pretože zastupujem nielen Bulharsko, ale myslím si aj, že z toho strategického geopolitického hľadiska majú tieto krajiny e, významnú polohu, takže by bolo zaujímavé sa dozvedieť niečo viac. Pokiaľ o spoluprácu so Západným Balkánom, tá bola veľmi dôležitá najmä keď vrcholila tá posledná e, migračná kríza v rokoch 2015 a 2016. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz už pani Conway z Írska, nech sa páči. Je to vlastne pán Conway, pán predseda. Áno, ja sa ospravedlňujem, hovorí pán predseda. To je v poriadku. Viete, ja som sa už zúčastnil množstva zasadnutí e, tohto výboru. Pani de Bole si určite spomenie, že som e, zdlhavo vystupoval aj pokiaľ ide o Brexit, podobne ako kolega pred chvíľou e, predo mnou. Toto, tento Brexit je pre nás naozaj veľmi uh, dôležitá záležitosť, tie bezpečnostné uh, dôsledky, ktoré to môže mať. Pani de Bolle si určite bude pamätať, že som ju požiadala, aby prišla do Dublinu, aby hovorila e, s našou komunitou. My sme si po zasadnutí v Bukurešti vymenili aj telefónne čísla, ale pani de Bolle ani Eh, respektíve jej úrad nám ani, nás ani neinformoval o tom, že dostali od nás e-mail. To je pre mňa veľkým sklamaním, pretože tento výbor má byť takým uh, kontrolným výborom, pokiaľ ide o Europol. Takže opätovne zdôrazňujem svoju žiadosť. Naozaj by som bol rád, keby pani Debole prišla do Dublinu a venovala sa týmto naozaj veľmi naliehavým uh, otázkam súvisiacim s Brexitom. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz pán Ketiros z Cypru. Nech sa páči. Ja sa, kýre Áno, ďakujem pekne, príjemné popoludne všetkým. Pani Debole, ja by som rád hovoril o organizovanej trestnej činnosti a obchodovaní s drogami. Aj pokiaľ ide o tie nové typy drog. Minulý mesiac nám si prezomrela žena, ktorá bola členkom takého pohanského náboženského hnutia, ktoré pri rituáloch používalo alebo užívalo drogy. Tieto rituály boli organizované určitými kolumbijskými skupinami, ktoré po úmrtí tejto ženy odišli z Cypru. Teraz nevieme, kde sa nachádzajú. Pokiaľ ide o výmenu informácií prostredníctvom Europolu e, v oblasti organizovanej trestnej činnosti, e, bol by som naozaj veľmi rád, keby ste mohli nám povedať niečo bližšie, pokiaľ ide o vašu stratégiu v boji proti drogám a ako hľadáte potom tých, ktorí obchodujú s drogami? Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Dali z Európskeho parlamentu, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Mám zo pár otázok k strategickým prioritám. Najskôr, keď sa hovorilo o tom, že už nechcete byť poskytovateľom služieb, pokiaľ ide o boj e, alebo o presadzovanie práva. E, mysleli ste tým nejaké nové právomoci alebo iba nový spôsob e, práce? To znamená syntéza informácií z existujúcich zdrojov alebo väčší dohľad a tak ďalej. No a potom tá strategická priorita číslo 4, o ktorej ste hovorili, ktorá súvisí s tým, že by Europol mal stať na čele inovácie a výskumu. Opäť si kladiem otázku, ako si toto predstavujete pokiaľ ide o zapojenie súkromného sektora, a to najmä e, pokiaľ ide o riadenie správu údajov, ktoré sa vybierajú prostredníctvom týchto spoločností zo súkromného sektora. Nuž a potom pre mňa najdôležitejšia vec, e, čo sa týka vonkajšej stratégie Europolu a vysielania pracovníkov e, za hranice EÚ. Toto je vec, ktorá trvá už dlhší čas, takže mohli by ste nám možno uvieť nejaké konkrétne príklady, ako ste vyslali takýchto pracovníkov, na aké typy misií ste ich vyslali, Eh, aké spravodajské informácie alebo informácie o hrozbách eh, eh, odhalili a podobne. A vôbec pokiaľ ide o spravodajské informácie a ich získavanie bez súhlasu tretich krajín, ako k tomu pristupujete? Je to od prípadu k prípadu alebo na to existuje nejaký všeobecný právny základ? Toto by ma zaujímalo. Ďakujem pekne. Áno, ďakujeme pani Dalí. Teraz pán Karakopoulos z Grécka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, κύριε Πρόεδρε. Η εμβάθυνση της συνεργασίας της Europol με τη Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o prehlbenie spolupráce medzi Europolom a Frontexom, pokiaľ ide o lepšie eh, riadenie vonkajších hraníc EÚ a uistenie sa, že budeme efektívne bojovať proti trestnej činnosti je pre nás naozaj veľmi dôležité, špeciálne pre nás v Grécku, ktoré Ehm, sa musí vysporiadať s novými migračnými tokmi z Turecka. Hovoríme tu o stovkách e, osôb, ktoré prišli na e, ostrovy vo východnom Egejskom mori a ktoré tam prichádzajú každý deň a taktiež hovoríme o ľuďoch, o ľuďoch ktorí k nám prichádzajú cez región Evros. Nuž a v sobotu sme sa stretli aj s premiérom, aby sme túto situáciu vyriešili. Situácia na greckých ostrovoch je naozaj e, výbušná, dokonca aj e, na pevnine e, v tých hotspotoch je situácia veľmi vážna. Frontex a Europol musia spolupracovať, aby sa zbavili e, sieti pašerákov a e, nezákonných obchodníkov. Frontex tu nemôže byť iba na to, aby zaregistroval tie toky e, migrantov. Nemôžeme prehliadať to, že Európa samozrejme musí preukázať určitú solidaritu s krajinami, ktoré majú vonkajšie hranice alebo ktoré sa starajú o vonkajšie hranice EÚ, ale zároveň tu hovoríme o nezákonnom obchodovaní, o pašovaní zbraní a podobne. Uh, Našim cieľom je mať bezpečnejšiu Európu. Rád by som sa teraz zaberal na tú hodnotu, ktorú, eh, pardon, dohodu, ktorú Europol podpísal s Tureckom. Na nešťastie táto dohoda eh, neviedla k žiadnym pokrokom v Turecku. Navyše máme množstvo eh, kriminálnych gangov, ktoré tam fungujú, najmä pokiaľ ide o prevádzačstvo migrantov darmo sa potom snažíme a nedarí sa nám e, bojovať e, proti ich činnosti a mm, nedarí sa nám ani rozpustiť tieto skupiny. Došlo taktiež, e, alebo je tu aj hrozba, že by Turecko mohlo otvoriť hranice a milióny migrantov by sa k nám dostávali. Takže čo Europol plánuje robiť, aby sa táto dohoda medzi Europolom a Tureckom skutočne uplatňovala v praxi? Ďakujeme pekne. A teraz pani Činiči z Talianska, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj pani Debole, s ktorou sme sa tu už stretli viackrát. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a za to, že ste nám pripomenuli, že JPSG poskytla e, značnú finančnú podporu Europolu pretože vieme, že rozpočet e, by mohol byť obmedzený, mohol by byť zoškrtaný a to nám spôsobuje vrázky na čele. Mám zo pár otázok, ktoré sú možno trošku konkrétnejšie. Vy ste hovorili o stále narastajúcom násilí. Hovorili ste tiež o tých e, kriminálnych gangoch, teda tých e, organizovaných uh, kriminálnych skupinách, ktoré majú na svedomí tie závažnejšie trestné činnosti, ako napríklad e, obchodovanie s drogami, finančná trestná činnosť, e, prevádzačstvo a podobne. Mňa mi zaujímalo následovné. Čo sa týka organizovanej trestnej činnosti, myslíte si, že Europol má e, dostatočné množstvo zdrojov a tie práve alebo správne nástroje? Pretože keď ste hovorili o prioritách Hovorili ste aj o novej legislatíve, takže myslíte si, že budeme potrebovať novú legislatívu a legislatívne opatrenia, aby sme toto dokázali vyriešiť. No už a potom, čo sa týka boja proti finančnej trestnej činnosti, všetci vieme, že sa stáva čoraz ťažším kontrolovať finančné toky, pretože tu máme peňažné prevody, rôzne meny a veľmi sofistikované spôsoby eh, sledovania eh, týchto finančných transakcií. Hovorili ste o Centra Europolu pre boj proti finančnej a hospodárskej trestnej činnosti. Nuž a moja otázka je nasledujúca. Pokiaľ ide o tie posledné smernice, ktoré sa prijali, napríklad smernica o výmene informácií medzi FIU a orgánmi e, presadzovania práva. Myslíte si, že Europol má v rukách tie správne nástroje, najmä ak berieme do úvahy, že budeme mať aj úrad Európskeho prokurátora? Ďakujem pekne. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Dámy a páni, kolegovia a kolegyne, pani de Bole dobre poukázala na tom, že Europol by sme chceli urobiť, e, alebo urobiť z Europolu informačný úzol. A pokiaľ takýto úzol chcem, tak potrebujem príslušné údaje. No a zákony na ochranu údajov v národných štátoch sa líšia. Niekedy majú tendenciu v podstate chrániť páchateľov. Takže otázka je, ako to vyzerá v Európe? Ktoré štáty z vášho pohľadu nie sú dostatočne ešte rozvinuté, čo sa týka dodávania údajov? Druhá vec, správne kolega z Írska poukázal tému Brexitu. Takže v prípade Brexitu je zaistené, že Anglicko, ktoré by bolo tretím štátom, že naďalej bude načas dáva dispozícii údaje, uchovávať ich a ďalej ich e, zasiela, tak aby sme mohli s nimi spolupracovať. Po tretie, hovorili ste o téme detskej pornografie, Darknet. Otázka je, sú tu rôzne možnosti sa dostať k tým, čo sú v pozadí tejto trestnej činnosti. Otázka je, či môžeme po celej Európe využívať eh, messengery, pokiaľ tam bude nejaké podozrenie. Eh, Môžu sa takéto služby, trošku môžeme sa na ne viacej zamerať. Otázka je, čo si myslíte, že by sa malo zmeniť v tejto veci. No a Štvrtá vec, o ktorej chcem hovoriť, pranie špinavých peňazí. My v nemeckom Bundestagu sme sa rozhodli, že prehodíme dôkazné bremeno. To znamená, že ilegálne nadobudnuté aktíva môžu byť skonfiškované a ten, kto ich má, musí dokázať, odkiaľ e, získal takéto veľké sumy napríklad. Takže ako to vyzerá z vášho pohľadu? Čo je treba robiť e, v oblasti Europolu, aby takéto finančné transakcie ilegálneho charakteru, aby sme mohli zabraniť? Ďakujem. Ďakujem. Pani Purra z Fínska. Purra, vyslovujem to správne? Áno, rozhodne. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani výkonná e, riaditeľka Debol za vašu prezentáciu. Chcem povedať to isté, ako podľa predchádzajúca delegácia. Týka sa moja mm, pripomienka rozpočtu Europolu. Ako vieme, tak tu máme mnoho urgentných problémov, ako napríklad migračné toky, terorizmus, kybernetická kriminalita a tak ďalej. No a zároveň Europol dostal nové funkcie, nové úlohy týkajúce sa pašovania ľudských bytosti, internetovej kriminality a tak ďalej. No a mnohé z týchto otázok sa neriešia, ale sa situácia stále zhoršuje. Takže jednoduchá otázka z mojej strany tejto súvislosti. Zhodneme sa asi na tom, že Europol musí byť posilnený, musí dostať viac zdrojov finančných, a mňa by zaujímalo, či existuje reálna hrozba, že táto veľmi dôležitá inštitúcia bude dostávať stále viac úloh a funkcií, ale nebude mať dostatok zdrojov, aby sa s nimi vysporiadala. Pokiaľ áno, tak ako budete prioritizovať vaše jednotlivé úlohy? Ďakujem. Pani Kanko z Európskeho parlamentu. Ďakujem. Budem hovoriť po holandsky. Minulý rok môj kolega zo strany e, odhalil e, situáciu v politike v tejto oblasti a, napís- a napísal v jednom bode, že zistilo sa, že Europol by sa mal stať informa- informačným úzlom pre zdieľanie, kontakt- zdieľanie informácií, kde by sa týkali napríklad radikalizácie, eh, migračných eh, trás alebo eh, boj, boja proti kriminalite. Otázka je, či sa odtedy niečo zmenilo, akým spôsobom sa situácia vyvíjala, kde vidíte nejaké problémy a v čom vidíte naopak pridanú hodnotu. Predpokladám, že priamo budete mať aj problémy s otázkou výmeny údajov s ostatnými členskými štátmi. A myslím si, že jedno z najväčších víziev teraz je nájsť vyváženosť medzi e, podporou e, bezpečnosti na, strane, na druhej strane, medzi základnými právami. Medzi túto správu o terorizme, tam sa ukazuje, že je treba zlepšiť situáciu, ale sú tu ďalšie formy kriminality, zneužívanie detí online, nedostatok inovácie, e, čo sa týka odhalovania páchateľov, ktorí sú anonimní na internete v zašifrovaných um, oblastiach. Takže ako vidíte budúcnosť, ako by Europol mohol lepšie podporovať riešenie tých problémov, pokiaľ by Europol napríklad teda mal čeliť eh, zniženiu personálnych zdrojov. A taktiež ma zaujímalo, ako vyzerá rodová vyváženosť v Europole čo sa týka žien na vyšších pozíciách, pretože viete, že rôznorodosť je tiež dôležitá v celkovom tom kontexte. Ďakujem, pán Tus z Cypru. Eh, Ďakujem. Pán predseda, mňa by zaujímalo, do akej miery ste Vypo- ako ste vypočítali, e, celkový transakčný objem e, kryptomien a ako sa dívate na ilegálne aktivity v súvislosti s financovaním teroristických aktivít. No a tiež by ma zaujímalo, do akej miery je treba mať legislatívu v členských štátoch, aby sa lepšie riešili tieto problémy. No možno by sa malo úplne zakázať eh, kryptomena. And Mr. Pickmont from Belgium. Pán Pickmont z Belgicka. Prepačte, pani Rickmont z Belgicka. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som pozdraviť našu medzina, medziparlamentnú skupinu. Myslím si, že je to vynikajúca dynamika, e, takáto skupina, kde spolupracuje Európsky parlament a národné parlamenty. Vítam všetkých kolegov a kolegyne z členských štátov. Pani de Bole, mám pre vás dve otázky. Poprvé, e, vonkajšia stratégia Europolu. Europol má uzatvárať dohody o spolupráci s tretími štátmi, strategické alebo operatívne dohody. A je ťažké niekedy e, vedieť, aký majú obsah, účel a tak ďalej. Niektoré tretie štáty sú autoritárne a autoritárske režimy. Takže ja by som chcela vedieť, aké poistky tam máte alebo aké kontrolné opatrenia máte v týchto dohodách, aby ste vedeli vyhodnotiť e, vplyv týchto dohôd na ľudské práva. No a ešte pár slov, ako prebiehajú rokovania so e, štátmi skupiny MENA. No a potom ďalšia otázka, spolupráca s Frontexom. V júni ste uzavreli dohodu o spolupráci a ja by som chcela vedieť niečo o cieľoch tejto spolupráce. Môžeme tú otázku poslať aj písomne, ak e, by vám to vyhovovalo, aby sme prípadne mohli dostať viac podrobností, ako je na webovej stránke. Ďakujem. Dostali sme dodatočnú žiadosť o udelenie slova. Takže ukončíme kolo rečníkov pánom Rakuziso z Grécka. Takže prosím, majte slovo. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την κατά, κατά παρέκκληση κατά κάποιο τρόπο. Ďakujem za to, že ste urobili výnimku a udeli ste mi ešte slovo. Chcem by som hovoriť o dvoch veciach. Predovšetkým taktiež chceme povedať, že si robíme veľké starosti ohľadom rozpočtu. O tom už sa tu hovorilo tak aby rozpočet dôsledne podložil prácu, ktorú musí odvádzať Europol. No a ešte je tu druhá vec, čo sa týka utečencov a nárastu utečenských tokov, o tom už hovorili kolegovia z greckého, z cyperského parlamentu, chcem povedať, že na OSN sa odohráva dnes e, klimatický summit a jedna z hlavných úloh Europolu je bojovať proti kriminalite e, súvisiacej e, s klímou. Neviem, či ste o tom už hovorili. Pokiaľ nie, tak prosím, povedzte nám, akú má stratégiu Europol v rámci boja proti environmentálnym zločinom, pretože nie je nepochybné, že klimatické zmeny sú taktiež dôsledkom kriminálnych aktivít, ktoré sa odohrávajú v rôznych častiach Európy a zvyšku sveta. Ďakujem. Ďakujem. Dobre. Takže 20 otázok to bolo prednesených. Všetci sa pridržali prideleného rečníckého času. Ďakujem za to, že ste mali jedno oko na hodinkách. No a máme 15 minút. Vy už ste veteránka, poznáte tieto rýchle otázky, odpovede, takže prosím, požiadam vás, aby ste sa vyjadrili k týmto otázkám. Pani Debole, máte slovo na 15 minút. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka rozpočtu, predovšetkým vám chcem poďakovať za vaše otázky, ktoré boli veľmi zaujímavé. Rada by som poďakovala aj za váš záujem, ktorý ste ukázali ohľadom práce Europolu. Rada by som tak združila jednotlivé otázky, pokiaľ to bude možné. Otázky ohľadom rozpočtu. Áno, návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý komisia v máji publikovala, bol pod očakávaním. Minus 33 miliónov a minus 52 zamestnancov. Sme veľmi vďační za podporu, ktorú nám prejavil Európsky parlament. No a my sa obávame, že síce Európska únia v, súvislosti, v spolupráci s členskými štátmi odvedla veľký kus práce, aby sme zlepšili internú bezpečnosť, ale my si teda robíme starosti, Myslíme si, že by tam mala byť vyváženosť medzi bezpečnosťou vnútornou a vonkajšou, tak aby sa vnútorná bezpečnosť nestala eh, tým slabým článkom v reťazci bezpečnostnom. Čo musíme robiť, pokiaľ finálny rozpočet nebude zodpovedať návrhu nášho naše výkonnej rady už bude musieť repriotizovať eh, náš program, taktiež bude musieť reprioritizovať určité dlhodobé ciele, tak ako sme o tom hovorili v našom eh, pozičnom dokumente Europol 2020+. Napríklad, čo sa týka vysielania hostujúcich dôstojníkov do eh, hotspotov, boj proti pašerakom ľudských bytostí, taktiež tam bude dopad na otázky sekundárnych pohybov. Radi by sme vystupňovali úsilie v súvislosti so závažnou a organizovanou trestnou činnosťou, pretože vidíme, že je stále vyššia miera drog v Európskej únii, by to bezprecedentné, taktiež je tu veľký náraz násilia. No a čo sa týka reakcie z európskeho pohľadu, tak tá samozrejme bude ovplyvnená, pretože bude musieť zamerať úsilie na veľmi extrémne dôležité ciele. To znamená, teraz prioritizujeme už do veľkej miery, v ktorých prípadoch členských štáty podporíme a v ktorých nie. Máme peniaze len na podporu 15 prípadov, čo sa týka takýchto vysokoprioritných cieľov a Taktiež môžeme podporovať ďalších 45 prípadov rôznymi multidisciplinárnymi task a inými zdrojmi. Čo sa týka environmentálnej e, trestnej činnosti, tak to je pre nás dôležitý cieľ. My už sme aktívni v projektoch hodnotenia dopadu. E, taktiež máme skupinu na boj proti environmentálnej činnosti. E, taktiež si vymeniam informácie s členskými štátmi. Uvidíme. Čo sa týka investícií do IT, odstraňovanie ilegálneho obsahu online, musíme aktualizovať náš systém, ktorý sa volá IRMA. Musíme prejsť na adaptabilnejší systém, ktorý môže byť potom rozmiestnený v rôznych členských štátoch a v rôznych eh, internetových referenčných eh, jednotkách No ale pokiaľ nebudeme mať peniaze na európskej úrovni, tak nebudeme schopní aktualizovať náš systém a každý členský štát bude musieť si zvlášť do toho investovať. A toto nie len bude stať peniaze členské štáty, ale bude to ťažké aj pre našu spoluprácu na európskej úrovni a pre komunikáciu, čo sa týka odkazaní k poskytovateľom služieb. Takže e, rozpočtové návrhy sú dôležité, vaša podpora je dôležitá. Ďalej, čo sa týka inovácií a výskumu, máme tam prioritu takú, že chceme byť príkopníkmi v tejto oblasti, pretože takto vyzerá jasná žiadosť zo strany členských štátov. Každý je konfrontovaný so znižovaním zdrojov, takže agentúry presadzovania práva EÚ musia hľadiť inovatívne riešenia pre policajné a bezpečnostné otázky spoločne. Máme napríklad teraz projekt, ktorý sa díva na rôzne kroky, ktoré sú podnikané zo strany rôznych členských štátov. Vyhodnocujeme, čo je treba robiť na európskej úrovni. Samozrejme na toto potrebujeme rozpočet a chceme vytvoriť e, európske riešenia pre všetky členské štáty. Pre tie, ktoré majú a pre tie, ktoré nemajú peniaze na takéto záležitosti ďalej. Čo sa týka osťujúcich úradníkov na Cypre, Europolský, alebo mandát Europolu jasný. My nesme Európska FBI, nemôžeme, nemáme výkonné právomoci, vždy musíme vychádzať zo svojho mandátu a mandát Europolu je taký, že musíme prepájať informácie, máme byť úzlom pre informácie v súvislosti s trestnou činnosťou a musíme sledovať podľa prílohy 1 a 2 nášho nariadenia ehm, trestné vyšetrovania. Takže musíme vždy byť koherentní s našim právnym rámcom, musíme spracovávať údaje a to v súlade e, s stanoviskom členských štátov. Takže členský štát vždy zadefinuje, čo Europol môže urobiť s informáciami, ktoré oni s nami zdieľajú. Takže pokiaľ napríklad chcú, aby sme iba niečo overili, tak my to môžeme len overiť, pokiaľ povedia, dobre, môžete tie údaje spracovať, môžete e, vytvoriť nejaké nové vojditka, ktoré poskytnete vyšetrovateľom, tak to môžeme urobiť. Informácie sú naďalej v rukách členských štátov. Europol sa nestáva v, žiadnom, v žiadnej chvíli vlastníkom týchto informácií. No a v prípade Cypru tam bol problém, pretože kvôli prioritizačnej schéme sme nemohli podporiť cyperské orgány dostatočne, pretože tam bolo kritérium počtu obyvateľov. My sme, toto krité, my sme tieto kritéria zmenili, vedeli, videli sme, aké mali problémy cyperské ozbrojené alebo policajné zložky a teraz zvažujeme možnosť, ako lepšie podporiť cyperské úrady ale závisí aj od nich. Oni musia uviesť eh, k nám tieto prípady. My eh, v našom styčnom, našej styčnej kancelárii v Hágu potom vyhodnotíme, aké sú možnosti. A sústreďujeme sa na pašovanie ľudských eh, bytostí, toto je v rámci našho mandátu a taktiež na organizované bandy alebo organizované zločinecké skupiny. A myslím si, že spolupráca v tejto oblasti je veľmi dobrá. Čo sa týka eh, regiónu Evros v Grécku, tam sme nevyslali, eh, alebo nevysielame hostujúci dôstojníkov, ale vysielame tam analytikov, ktorí nám pomáhajú, takže spracovávajú údaje v eh, prípadoch, ktoré majú na starosti. Čo sa týka dohody s Tureckom, tak tam máme strategickú dohodu. Máme styčného dôstojníka z Turecka, ktorý je v centrále Europolu ale zatiaľ nemôžeme vymieňať s Tureckom operatívne údaje, pretože nemáme operatívnu dohodu. Európska komisia preto teraz rokuje o uzavretí operatívnej dohody. To by zahrňalo možnosť výmeny osobných údajov. Európsky parlament e, môže zohrávať úlohu v vyrokovávaní takýchto operatívnych dohôd a toto presne teraz prebieha. Pokiaľ ide o externú stratégiu a zahraničnú bezpečnosť a spoluprácu s tretimi štátmi, no už spolupráca s tretimi štátmi je veľmi dôležitá. Keď sa pozrieme napríklad na závažnú organizovanú trestnú činnosť, 65 e, e, lídrov organizovaných skupín sú občania Európskej únie a ten zvyšok tí nepochádzajú e, priamo z EÚ. Nevieme nemôžeme poskytnúť um, kompletný um, prehľad o stave kriminality, ak nemáme dohody s tretimi štátmi. Keď hovoríme o drogách napríklad, máme s Kolumbiou operačnú dohodu, aj strategickú. To znamená, že si s nimi môžeme vymieňať údaje s kolumbijskými orgánmi a môžeme spolupracovať um, minimálne dva členské štáty, Europol a Kolumbia, e, v jednotlivých prípadoch. Pokiaľ ide o Západný Balkán, máme operačné dohody so všetkými štátmi Západného Balkánu, ale informačná výmena zatiaľ nie je na dostatočnej úrovni a na to musíme ešte popracovať. A pre nás je to veľmi významná oblasť, je to veľmi významný región. Otázka Brexitu. My sme si prediskutovali všetky scenáre e, so správnou radou Management Board. Požiadali sme o usmernenia a rady a rade sme predstavili jednotlivé scenáre a príslušné kroky, ktoré prijíma Europol v súvislosti s Brexitom. A máme vypracované rôzne scenáre, teda pre rôzne možnosti e, v závislosti od politických rozhodnutí, ktoré môžu padnúť. Ja sa ospravedlňujem za to, že som E, neodpovedala na tú otázku Írska ohľadom pozvania vyjadriť sa v parlamente. Musíme sa na to pozrieť, ale môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu styčnú kanceláriu tu v Bruseli. Môžete sa s nimi spojiť a opýtať sa. My takisto musíme úzko spolupracovať s Task Force 50 na európskej úrovni, čo sa týka diskusí o Brexite. Potom e, zbieranie informácie na úrovni Európskej únie. To je veľmi dôležitá vec. Minulý rok som sa obrátila a išla som do všetkých členských štátov a so všetkými relevantnými partnermi som hovorila o výmene informácií s, medzi nimi a Europolom. Ro, urobili sme si dôkladnú analýzu a v budúcnosti sa chceme sústrediť najmä na terorizmus, e, kybernetický zločin, pašovanie migrantov a závažnú trestnú kriminalitu. Potrebujeme operatívnu task force, ktorá bude združovať vyšetrovateľov a potrebujeme výmenu informácií v reálnom čase medzi vyšetrovateľmi a Europolom, aby sa získavali tie správne informácie. Na, no na základe toho chceme e, vypracovať akčný plán k jednotlivým e, organizovaným trestným skupinám. Ďalej, policajné riešenia, výskum a vývoj. E, finančné zdroje sú obmedzené a všetko je veľmi drahé a preto sa snažíme združiť e, veci, kde sa dajú združiť. Europol chce byť platformou, kde policajné agentúry sa môžu prepájať, stretávať sa, môžu mať prehľad o tom, čo sa deje v iných štátoch a môžu prostredníctvom nás kontaktovať iné e, agentúry v iných štátoch, aby mali predstavu o bezpečnostných hrozbách, ktoré pretrvávajú, ale zároveň chceme byť týmto spôsobom schopní ponúkať aj inovatívne riešenia pre celú policajnú komunitu v Európe. Spolupráca medzi Frontexom a Europolom je veľmi dôležitá. Máme právny rámec. Existujú určité problémy vo výmene informácií medzi týmito dvoma agentúrami. Minulý rok sa konalo spoločné zasadnutie správnych rád Frontexu a Europolu a tam sme hovorili o motívoch našej budúcej spolupráce. Táto spolupráca je ešte stále vo vývoji, ale veľmi nám na tom záleží. Výkonný riaditeľ Frontexu a ja e, spolupracujeme a snažíme sa vyhnúť sa duplicitnej práci tam, kde sa to dá. Ďalej, ochrana údajov a pravidla ochrany údajov. Existujú rozdiely medzi členskými štátmi EÚ v tejto oblasti a my musíme pracovať s takým právnym rámcom, aký nám dajú. V našej agentúry, agentúre máme úradníka pre ochranu údajov, ktorý má k dispozícii 10-členný tím a každý deň vyhodnocujeme dáta, ktoré dostávame a ako ich môžeme spracovávať a ako ich môžeme správnym spôsobom používať, aby sme členským štátom vedeli efektívne slúžiť. Ale samozrejme, boli by sme veľmi vďační, keby prebehla mm, hlbšia diskusia o možnostiach používania údajov. Nový rámec, ktorý má Eurojust, je už e, dnes viac prispôsobený aktuálnej situácii. Ehm, je to lepší rámec ako ten, s ktorým pracuje v súčasnosti Europol. Prioritizácia to je um, jedna z úloh, z každodenných úloh Europolu. Organizovaná trestná činnosť je zo svojej povahy polikriminálna. Tieto skupiny konajú globálne. A trestný čin sa stáva službou, je to nový biznis model. Sme svedkami obrovského nárastu v objemoch dovážaných drog do Európskej únie. Vidíme, že v Európskej únii e, fungujú Mm, centrá, uzly, ktoré e, obchodujú so syntetickými drogami a potom ich vyvážajú do ďalších štátov. Mnohé kriminálne činnosti a mnohé kriminálne skupiny sú stále zložitejšie, komplexnejšie, majú technickú expertízu a vidíme, že členské štáty EÚ si aj želajú, aby sme sa viac e, zaujímali o finančnú a ekonomickú kriminalitu a preto práve budujeme v Európole toto finančné a ekonomické kriminalistické centrum. Musíme byť expertami na e, zločiny s financiami a nám zatiaľ chýba dostatočná expertíza na európskej aj národnej úrovni. Čiže v tejto oblasti sa musíme naozaj zlepšiť a posilniť. Iba 2,1 e, výnosov z kriminálnej činnosti je zaistených a iba 1 týchto výnosov sa konfiškuje. Takže naozaj to destabilizuje celé hospodárstvo, táto trestná činnosť. Navrhujem, ak máte ešte nejaké otázky, prosím, pošlite mi ich písomne a my vám takisto písomne potom odpovieme. Rada by som vás ešte pozvala aj k nám do Europolu. Prosím, navštívte nás a môžeme si tam ešte dôkladnejšie podiskutovať. Ďakujem pani Debol, hovorí predseda. Áno, presne o tomto je naše stretnutie, o vás, o Europole. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás. E, vy ste sa naozaj snažili zo všetkých síl zodpovedať všetky otázky našich členov. A teraz navrhujem, pretože už teraz máme 5-minútové meškanie, Navrhujem, aby sme prešli na ďalší bod bez, bez e, prestávky. O štvrt na 5 bude prestávka na kávu a ešte, ešte budeme pracovať 45 minút. Vypočujeme si nášho ďalšieho hostia, pán Andrej Linte, predseda správnej rady Europolu a pani Oana Florea, bývalá spolupredsednička JPSG, vedúca delegácia Rumunsk, eh, rumunského parlamentu v skupine JPSG, ktorá sa eh, zúčastnila zasadnutia eh, správnej rady Europolu ako pozorovateľka v mene skupiny JPSG. The, the, the European, I was just uh, trying to frame the snažil som sa dať taký rámec a pripomenúť, že správna rada Europolu je orgán, ktorý prijíma viacročné e, programy Europolu a takisto schváľuje aj ročné pracovné programy a schváľuje ročný rozpočet a táto rada takisto schváľuje konsolidované výročné správy o činnosti Europolu. Podľa článku 14 nariadenia o Europole správna rada môže prizvať um, akúkoľvek osobu, ktorej stanovisko môže byť relevantné pre e, diskusiu rady. A aj preto sme pozvali pána Andreja Linteho a pani Oanu Floreu. Vo februári sa hovorilo o tom, respektíve sa neprijalo rozhodnutie, o tom, e, aký zastupca JPSG by sa mal zúčastniť na zasadnutiach správnej rady Europolu ako pozorovateľ. A pre, potom pani e, Florea sa zúčastnila v máji na stretnutí rady. A po tomto stretnutí zasa e, predložila písomnú správu, ktorú by nám vlastne teraz chcela predstaviť. E, nemáme viac ako 45 minút teraz a očakávame, že niektorí poslanci ešte pred e, prestávkou na kavu sa budú chcieť niečo opýtať, takže musíme dbať na čas. Takže najskôr sa vyjadrí pán Linta. Dal by som vám tak 10 minút každému, maximálne 10 minút a potom prebehne diskusia. Každý rečník bude mať maximálne dve minúty na položenie otázky. A teraz už dostane slovo pán Linta. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni, členovia a spolupredsedovia JPSG. E ja sa vyjadrím stručne, ako ste žiadali, predstavím hlavné aktivity správnej rady Europolu a hlavnú činnosť od e, posledného zasadnutia. Ja nebudem mm, to veľmi naťahovať, budem stručný a teším sa hlavne na diskusiu. Na začiatok teda poviem, že rada je hlavný riadiací orgán agentúry E, zastupuje e, právomoci členských štátov vlastne, lebo hlavnými e, členmi Europolu sú členské štáty. A ja chcem ešte raz zdôrazniť, že rada je hlavným riadiacim orgánom agentúry, pretože pozostáva z príslušných orgánov a policajných zložiek členských štátov. K tomu sa potom ešte neskôr vrátim v roku 1998 sa konalo prvé zasadnutie, ale vtedy právny rámec Europolu mm, prekonal obrovské zmeny. Rada zohrávala ťažiskovú úlohu v dohľade nad, agentúr, nad agentúrou. Rada dnes robí strategické plánovanie podľa článku 11 nariadenia o Europole. Okrem iného, rada prijíma viacročný pracovný program, takisto ročný pracovný program a rozpočet Europolu. Rada stanovuje týmto strategické smerovanie agentúry, ale takisto e, vytvára základ pre operatívne aktivity Europolu. Rada takisto je menujúcim orgánom, pokiaľ ide o menovanie personálu Europolu alebo výkonného riaditeľa a takisto stanovuje um, úradníka pre ochranu údajov a takisto e, dáva právomoc robiť interný audit. E, potom máme aj sekretariát rady, ktorá, ktorý podporuje vo funkciách radu a rada takisto robí dohľad nad činnosťou výkonného riaditeľa a schváľuje konsolidovanú výročnú správu. Rada takisto robí regulačné činnosti, e, to súvisí s dobrým fungovaním Europolu a s výkonom operatívneho mandátu. Napríklad správna rada schválila práva a povinnosti styčných úradníkov, ktorí sú v Europole v Hágu, potom takisto pravidlá pre zamestnancov Europolu, e, pravidlá pre menovanie a odvolávanie výkonného riaditeľa a jeho zástupcov. Takisto príjma mm, stratégiu proti podvodom, takisto pravidlá konfliktu záujmov pre členov Takisto schvaľuje usmernenia pre implementáciu nových systémov spracovávania údajov, teda integrovaný koncept e, riadenia dát. Pri výkone funkcie rada tak, takisto implementuje príslušné nariadenie EÚ v súvislosti s potrebami Europolu a členských štátov. Rada v decembri 2016 prijala rozhodnutie o uplatňovaní nariadenia 1049 z roku 2001. Je to nariadenie o transparentnosti a tam definuje podmienky a obmedzenia verejného prístupu k dokumentom Europolu a tam sa vytvára vlastne rovnováha medzi e, ochranou údajov a e, tajomstvom, na druhej strane medzi verejnosťou a zodpovednosťou. E, ako funguje správna rada? Predseda zvoláva zasadnutia rady budúci týždeň 4. októbra ja budem predsedať 112. E, zasadnutiu rady. Nariadenie žiada, aby sa konali minimálne dve riadne zasadnutia ročne, ale v skutočnosti sa stretávame 4 krát do roka, čo poukazuje na to, koľko máme práce. E, máme dve pracovné skupiny, korporátne záležitosti a informačný manažment a tie sa pravidelne stretávajú a pripravujú príslušné diskusie rady. a rada takisto využíva stanoviska a e, poradenstvo e, rôznych poradenských orgánov, napríklad aj e, vedúcich národných jednotiek Europolu. Takisto spolupracujeme s bezpečnostným výborom, aby sme sa postarali o dôvernosť informácií, aby sme dodržali bezpečnostný štandard pre informácie. Rada rieši rozmanité záležitosti, a to odzrkadľujú e, naše zasadnutia, naše agendy našich zasadnutí. Rada e, pozostáva z jednoho člena plus náhradníka za každý členský štát a zo zástupcu komisie. A naše skúsenosti nám hovoria, že operatívne a riadiace zručnosti členov rady a takisto nadšenie pre prácu agentúry sú veľmi potrebné, aby Europol mohol byť e, modernou policajnou agentúrou Európy a aby e, jeho práca bola významná vo svetovom meritku. A my takisto sa snažíme spolupracovať dobre s národnými príslušnými orgánmi e, cez ministerstva vnútra a iné príslušné orgány. My sme hrdí na to, že môžeme povedať, že náš prístup je konsenzuálny, takže rada v praxi príjma iba jednomyselné rozhodnutia. Asi vás neprekvapí, že diskusie na rade nikdy nenarazili zatiaľ na neprekonateľné prekážky. Máme odlišné kultúrne skúsenosti, ale sme napriek tomu jednotné kolégium, jednotný kolegiálny orgán, pretože sa snažíme podporovať e, cezhraničné vyšetrovania terorizmu a e, závažných trestných činov. Takéto výsledky by sme nikdy nemali, keby sme nemali vynikajúcu prípravnú prácu, ktorú pre nás robia zamestnanci agentúry pod vedením výkonnej riaditeľky. A teraz dovolte povedať pár slov o úlohe e, správnej rady v kontexte európskych inštitúcií. Naša rada operuje v komplexnom štruktúrálnom e, kontexte. Máme tu e, radu, ale takisto Európsky parlament. Tie priamo ovplyvňujú našu prácu a potom tu máme ešte Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a JPSG, ktorí majú kompetencie. Odkedy vstúpila do platnosti nariadenie o Europole, naša rada má rôzne e, riadiace kontrolné funkcie ktoré vykonáva v spolupráci so zainteresovanými stranami EÚ. A takisto e, s odpovednosťou rady sú rozpočtové záležitosti, ale to e, u nás e, závisí od výsledkov rokovaní v Európskom parlamente, ktorý je rozpočtovým orgánom. Naša rada ale napriek tomu je jedinečným aktérom, ktorý koná v mene Europolu. Skúmame nové úlohy napríklad, ktoré agentúra dostáva od EÚ implementujeme pracovný program, plánujeme budúce činnosti a plníme základné úlohy v, záujme členských štátov. Správna rada sa zapája do celoeurópskych projektov už v rannej fáze a to umožňuje ich implementáciu. Sme schopní konzultovať veľmi rýchlo národné orgány. Európsky projekt interoperability je pozitívnym príkladom takéhoto prístupu. My monitorujeme aké výsledky má tento dôležitý pro- projekt pre Europol aj pre členské štáty. Čo sa týka všetkých zainteresovaných zo strany inštitúcií, napríklad JPSG, ktorá je spojúkom e, s členskými štátmi, títo sú tiež súčasťou správnej rady. Spolupráca sa rozvinula už od e, zasadnutia JPSG vo februári na základe e, článku 14 odsek 4 nariadenia Europole. Nuž a teraz už e, som mal možnosť zástupcov JPSG e, pozvať na zasadnutie Europolu práve v Bukurešti. Pani Flora ktorá bola zastupkyňou JPSG, sa aktívne zapojila diskusii o tých konkrétnych a dôležitých e, bodoch programu. V tomto smere by som chcela naozaj veľmi pekne poďakovať pani Flora za jej príspevok do diskusie. Výsledkom tohto posledného zasadnutia správnej rady v máji e, naznačuje, ako funguje celá rada. E, táto správna rada napríklad e, prijala výročnú konsolidovanú správu o činnosti za posledný rok, ktorá potom bola predložená relevantným inštitúciám EÚ a JPSG. Na Navyše v súlade s tými osobitnými funkciami, ktoré máme v článku 11 nariadenia, správna rada bude rozhodovať aj o e, vytvorení e, interných štruktúr Europol a správna rada na základe toho pristúpila k rozhodnutiam na návrh výkonného riaditeľa, pokiaľ ide o rámec e, po roku 2020, napríklad aj na vytvorenie Európskeho centra pre boj proti finančnej a hospodárskej trestnej činnosti. Taktiež sme sa zaberali personálnymi otázkami Diskutovali sme aj o dôležitých rozpočtových otázkach, najmä pokiaľ ide o e, dopad deprioritizácie a taktiež, pokiaľ ide o výhliadky na rozpočet po roku 2020 a pokiaľ ide o výhliadky pre obdobie 2021 do 2027, nadchádzajúce stretnutie, ktoré budeme mať na budúci týždeň v Hágu, tam budeme aj naďalej hovoriť o týchto dôležitých otázkach a to z rôznych úhlov pohľadu. Predtým, než ukončím svoj prejav eh, prehľadom aktuálnej činnosti, rád by som hovoril, čo sa stalo od vstupu do platnosti nariadenia o Europole. Všetky zápisnice, pokiaľ ide o naše zasadnutia, aj pokiaľ ide o to posledné zasadnutie, sú prístupné na webových stránkach, pretože sme transparentní. Ale samozrejme, pokiaľ ide o povinnosti Europolu o dodržiavanie e, tajomstva a dôvernosti informácií, toto bolo samozrejme tiež zohľadnené. Čo sa týka tej budúcnosti, e, viacročné plánovanie EÚ ktoré by malo byť eh, prijaté 30. novembra tohto roka spoločne s eh, výročným pracovným programom eh, nastavia náš pracovný program pre nadchádzajúce 3 roky, teda 2020 až 2023. Počas predchádzajúceho zasadnutia, tak ako už o tom hovorila aj výkonná riaditeľka, sa hovorilo o špecifickom kontexte takéhoto programového dokumentu. Takýto viacročný programový dokument jednotlivé strany príjmajú, pretože jeho cieľom je E, priniesť pridanú hodnotu pre e, národné vyšetrovacie orgány, najmä pokiaľ ide o terorizmus a závažnú trestnú činnosť. Komunita presadzovania práva v EÚ zdôrazňuje význam tohto programu a vníma ho ako absolútne potrebný. Tak ako to e, ukazujú štatistické údaje, pokiaľ ide o tú našu správu o činnosti v EÚ sa čoraz viac spoliehame na produkty a služby, ktoré Europol poskytuje. Očakávame, že toto bude rásť ešte ďalej, pretože orgány presadzovania práva budú potrebovať e, podporu zo strany Europolu, e, napríklad keď budú e, musieť zapracovať nové technológie, ako napríklad 5G, alebo budú sa snažiť pracovať v oblasti dešifrovania alebo spracúvať veľké digitálne údaje. Zajtra kolega a priateľ Ansi Kangas, ktorý je členom správnej rady z Fínska a ktorý je aj e, predsedom pracovnej skupiny pre spoluprácu, vám odprezentuje konkrétne výsledky, e, pokiaľ ide o spoluprácu s, vnútroštátnymi, e, s vnútroštátnymi orgánmi a dosahovanie cieľov toho, aby mohli čo najlepšie využívať naše údaje. Nož a potom Europol sa snaží samozrejme vylepšiť spoluprácu aj synergie, pokiaľ ide o agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, aby sme spoločne mohli dosahovať tie e, viacročné ciele, ktoré sme si nastavili, aby sme mohli spolupracovať s týmito agentúrami, prípadne aj s budúcim úradom Európskeho prokurátora, aby sme preukázali, že partnerstva rozvíjame na všetkých úrovniach. Takže týmto by som to, pán predseda, ukončil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a teším sa na otázky. Ďakujem. Thank you, Mr. Linda. Ďakujeme pekne, pán Linta. Teraz dávame slovo pani Florea, ktorá nám podá správu o jej účasti na zasadnutí správnej rady Europolu. Máte na vec 10 minút, takže nech sa páči, pani Flora, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, milí kolegovia, dámy a páni, je mi cťou, potešením tu s vami byť. Nebudem vám čítať svoju správu, pretože ju máte k dispozícii iba zo pár stručných pripomienok. Najskôr chcem začať tým, že vyjadrím vďačnosť pánovi Andrejovi Lintovi za to, že ma ako podpredsedničku pozval na zasadnutie 111. Eh, zasadnutie správnej rady Europolu. Rada by som tiež využila túto príležitosť eh, a eh, pochválila ten konsolidovaný eh, vzťah, ktorý sa s našou skupinou vytvoril od začiatku jej činnosti v roku 2017 medzi teda našou skupinou a správnou radou Europolu. Od začiatku by som rada povedala, že Europol sa začal venovať čoraz väčšiemu množstvu e, činností, respektíve rozšíril e, ten, tie činnosti, na ktorých sa môžu zástupcovia JPSG zúčastniť, e, čo znamená, že majú záujem o konštruktívnu spoluprácu medzi našimi orgánmi. Mojím hlavným cieľom bolo vytvoriť naozaj silné spojenia medzi agentúrou a našou skupinou a informovať nielen o tých kľúčových témach, ale aj o takých relevantných pripomienkach, prípadne obavách, ktoré správna rada a jej členovia nadniesli na zasadnutí v máji, napríklad pokiaľ ide o rozpočet. V mojej správe, ktorú som zaslala v júli, nájdete aj súhrn um, zo pár tých plodných diskusí, ktoré som viedla s výkonnou rediteľkou Europolu, s predsedajúcim a taktiež s členmi správnej rady alebo so zástupcami Európskej komisie. Som si istá, že množstvo z týchto tém bude prediskutovaných aj počas nášho dnešného zasadnutia, pretože sú naozaj veľmi dôležité pre ďalší rozvoj agentúry. Situácia, bezpečnostná situácia v Európe je naozaj vážna a preto je dôležité, aby sme celý rok dokázali spolupracovať a to nie len teda na našich uh, zasadnutiach, ktoré máme každé dva roky. Tuto uh, príležitosť využijem aj na to, aby som uvítala otvorenosť a pripravenosť Europolu a jej predstaviteľov, predovšetkým výkonnej riaditeľky Katrin de Boll, eh, pokiaľ ide o odpovedanie na všetky naše otázky alebo požiadavky. Ja som zdôraznila vo svojom vystúpení, že bolo naozaj pre JPSG veľmi dôležité, aby sme dostávali všetky potrebné informácie na čas, aby sme dokázali vykonávať tú našu kontrolnú činnosť. Venovala som sa špeciálne tiež tým hlavným nástrojom JPSG, ktoré má k dispozícii pri výkone svojich eh, eh, funkcií prostredníctvom ústnych a písomných otázok a taktiež som hovorila o možnostiach lepšieho využitia týchto nástrojov. Pani Katrin de Bol už vo svojom eh, prejave hovorila o tých eh, hlavných návrhoch eh, organizačných zmien v súlade so stratégiou 2020+. Pre prispôsobenie sa novému hospodárskému prostrediu alebo situácii e, Europol bude centralizovať všetky svoje e, finančné činnosti v rámci jedného finančného oddelenia, ktoré bude vytvorené v rámci e, riaditeľstva pre kapacity. Navyše sa Europol snažil rýchlo zareagovať na žiadosť členských štátov v oblasti finančnej a hospodárskej trestnej činnosti a taktiež vytvorí ako reakciu na tieto žiadosti Európske centrum pre boj proti finančnej a hospodárskej trestnej činnosti činnosti v rámci riaditeľstva pre operácie. Som si istá, že zástupcovia Europolu veľmi radi budú detálnejšie informovať o tomto novom centre. Na zasadnutí v máji správna rada formálne prijala konsolidovanú výročnú správu o činnosti za rok 2018, čo je dokument, ktorý predtým poskytli aj skupine JPSG eh, za účelom konzultácie, a to už na začiatku tohto roka. Čo sa týka vonkajších vzťahov, pani Katrin de Bol poskytla celkový prehľad cieľov ktoré Europol sleduje v rámci svojej novej vonkajšej stratégie. Toto je dokument, ktor, o ktorom sa teraz ďalej rokuje a ktorý bude, alebo práca na ktorom bude ukončená na budúci rok. Posledná časť zasadnutia priniesla hĺbkové diskusie, čo sa týka e, rozpočtových výhľadkov Europolu pre nadchádzajúce roky a taktiež, aké to bude mať dlhodobé dopady e, na činnosť agentúry. Pokiaľ ide o pracovný program na rok 2018, ten preukázal, že obmedzovanie rozpočtu eh, viedlo k deprioritizácii dôležitých projektov a činností Europolu. Zoznam týchto deprioritizovaných činností eh, spôsobil vrázky na čele mnohým členom správnej rady. A keď si to bližšie preskúmame, tak naozaj zistíme, že máme dôvod obávať sa. V tomto smere nedostatok investícií do technológií a forenzných eh, kapacít z dlhodobého hľadiska neumožní agentúre správne sa vysporiadať so zmenami v situácii, najmä pokiaľ ide o inovácie a digitálne aktíva. Navyše množstvo externých dodávateľov by sa mohlo do budúcnosti znižovať a agentúra tak nebude schopná poskytnúť operačnú podporu členským štátom. Nože na záver, pán Linta eh, bol vyzvaný, aby vyjadril stanovisko správnej rady, pokiaľ ide o rozpočet prostredníctvom listu pred eh, Radou pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktorá sa odohrala 6. 7. júna 2019. Tento list eh, bol zaslaný predsedovi Tajanimu a taktiež pani Carmen Danovej, rumunskej ministerke vnútorných eh, záležitostí 4. júna 2019 a potom taktiež e, bol zaslaný aj spolupredsedajúcim JPSG. Milí kolegovia, počas diskusí, ktoré sa odohrali e, na správnej rade, sme hovorili o rôznych aspektoch e, budúcej činnosti a organizácie Europolu. Musíme aj naďalej pokračovať v našej práci a, diskus- a diskusii, pokiaľ ide o tie nadchádzajúce vízy, ktorým budeme musieť čeliť. Ďakujem pekne. Thank you, Miss Flora. Ďakujeme pekne pani Florea za túto správu, za to, že ste zastupovali EPSG na zasadnutí správnej rady Europolu v máji. No a teraz už, milí kolegovia, sa pýtam, či máme nejaké otázky. No, no, so I would like to... Zdá sa, že nie, takže v tom prípade vám chcem veľmi pekne poďakovať, milí rečníci, za váš príspevok. Takže ďakujem pánovi Lintovi, pani Flora. Flora, pani Flora ako uh, bývalá uh, spolupredsedajúca JPSG sa teda zúčastnila zasadnutia, kde zastupovala JPSG na zasadnutí správnej rady. Teraz uh, podľa programu si urobíme prestávku na kávu. Prosím, stretneme sa tu opäť o 16.45. Ďakujem pekne. Ja. Hm.